Nebudeme čakať na pána Broka, lebo máme veľký časový skos. Keď príde, tak sa pridá. A toto vypočutie, ktoré sme naplánovali o e, právnom štáte v Turecku, e, je samostatné a mm, pred ním bude e, výmna názorov s zástupcom ministra Turecka pre európske veci, ktorý je v Bruseli a ktorý je, mm, vyjadril svoje e, pripravenosť e, vystúpiť pred našim výborom, takže dám hneď slovo pánovi ministrovi. Vážení páni predsedovia a členovia výboru, v prvom rade by som sa a vám chcel poďakovať za to, že ste usporiadali takéto e, príjemné stretnutie a chcel by som sa vám všetkým poďakovať za to, e, že ste si uvedomili, že naozaj e, veľmi e, krátko po tom prevrate alebo snahe o prevrat v Turecku. Turecku ide o skutočne o demokraciu. Budem pokračovať hovoriť hovori, a budem hovoriť ďalej v turečtine, ak mi dovolíte. Myslím, že sme pripravení. Öncelikle e, şunu söylemekte yarar var. E... Chcel by som povedať následovné. V Turecku po 15. júli 15. júla, respektíve po 15. júli Turecko naozaj e, zažíva úplne inú situáciu. Musím jednoducho povedať v nadväznosti na toto, že e, vlastne prišlo k pokusu o prevrat v Turecku a to obdobie pred týmto pokusom o prevrat je úplne iné ako to obdobie po tomto pokuse o prevrat, pretože Turecko muselo samozrejme byť konfrontované s dôsledkami tohoto a pán Manolis, my sme sa rozprávali o tejto špecifickej otázke, to znamená o vývoji v nadväznosti na ten túto snahu o prevrat. A um, samozrejme, že pán Manolis um, veľmi dobre chápal, aká je táto situácia, pretože naozaj s týmto bola aj jeho krajina konfrontovaná. Myslím si, že je veľmi dôležité s vami zdieľať isté aspekty, pokiaľ ide o tento pokus o prevrat, pretože naozaj je veľmi ťažké v podstate si predstaviť, že čo to znamená takýto prevrat, pretože tí z vás, ktorí e, to chápu, aké mohli byť vlastne dôsledky tohoto všetkého, pretože 10. júla potom, ako uh, E, začali e, lietať e, v nízkej letovej hladine jety v Ankare. Počuli sme množstvo výbuchov, začali sa proste šíriť isté informácie aj v televízii a začalo sa hovoriť o tom, že isté vojenské sily prevzali kľúčové body v Istanbule a v Ankare. Napríklad jeden most, e, ktorý je veľmi dôležitý pre autobusovú a železničnú dopravu. Išli sme na jedno e, z hlavných námestí v Ankare spolu s mojim synom, vtedy, keď sa toto stalo. Vtedy som sa stretol s jedným z mojich e, priateľov, členom, s členom Národného zhromaždenia Turecka a vlastne sme boli informovaní o tom, že prišlo k pokusu o prevrat a že bolo absolútne nevyhnutné a naozaj dať takéto e, informácie, takéto posolstvo e, verejnosti, aby vedela verejnosť vlastne, čo sa deje a aby sme istým spôsobom vlastne e, zabránili tomu, aby toto ďalej pokračovalo, aby ľudia o tom vedeli a približne o 12. hodiny v noci sme išli ďalej po uliciach Ankary. Vstúpili sme do národného zhromaždenia, do veľkého národného zhromaždenia a tam sme urobili verejné e, vyhlásenie o tom, že skutočne prišlo k pokusu o prevrat, respektíve, že tento pokus o prevrat prebieha a že je potrebné, aby ľudia sa postavili proti tomuto pokusu o prevrat? A že skutočne je právny štát ohrozený vlastne práve e, týmto v našej krajine, týmto pokusom a krátko na to prišlo e, k vzdušnému útoku, to znamená prišlo k bombardovaniu e, národného zhromaždenia. Bolo to veľmi ťažká a veľmi komplikovaná situácia. Tento letecký útok pokračoval až do 3. hodiny ráno, to znamená do 3. hodiny po polnoci. To boli traumatické uh, udalosti to, tejto noci. Tieto traumatické, uda- takéto traumatické udalosti sa samozrejme predtým nikdy neodohrali. Boli isté časti um, zhromaž, budovy zhroma, Národného zhromaždenia v Ankare, ktoré boli úplne zničené. Isté časti, e, na isté časti sa zautočilo, takisto sa zautočilo aj na niekoľko iných ďalších e, verejných budov. Bolo množstvo ľudí, ktorí e, sa postavili proti tomuto pokusu a boli zabití buď týmito vzdušnými útokmi, alebo bombardovaním z týchto triskových lietadiel alebo priamo pozemnými silami. Samozrejme, že ľudia boli proti tomuto, bohužiaľ, mnohí ľudia pritom prišli o život. A tieto kusy tiel a mŕtve tela boli potom zozbierané a boli premiestnené pred e, jednu budovu. Táto situácia bola hrozná, bola úplne, sa vymýkala spod kontroly, ale e, tieto sily vynaložili patričné úsilie. To boli tie sily, ktorým naozaj išlo o to, aby sa zachoval poriadok, aby sa zachovalo právo v tejto e, špecifickej situácii. Tieto udalosti eh, boli následovné. Išlo o teroristickú organizáciu, ktorá stála vlastne za inou teroristickou organizáciou a počas posledných približne 40 rokov veľmi veľký počet eh, veľmi dôležitých agentúr vo verejnom eh, sektore aj v administratívnom sektore boli vlastne infiltrované touto organizáciou, teroristickou organizáciou. A keď hovoríme o tejto konkrétnej teroristickej organizácie, musíme pochopiť, že znovu 40 rokov vo veľmi transparentným spôsobom na jednej strane, ale aj veľmi netransparentným spôsobom, veľmi zámli, zahmleným spôsobom sa táto organizácia dostala do rôznych úrovní vojenských eh, síl, administratívnych síl, eh, vytvárala tajné bunky a takisto e, sa dostala do občianskej spoločnosti aj do svetu médií. A do istej miery práve vďaka transparentnosti tejto organizácie bolo veľmi ťažké pochopiť práve prostredníctvom tejto transparentnosti. Vlastne tam prichádzalo k istej kamufláži. Dalo e, by sa povedať, že vlastne niečo úplne iné prebiehalo, tak povediac, na verejnosti, ako to, čo prebiehalo, e, tak povediac, za tou oponou. Išlo o organizáciu, ktorá chcela v podstate podkopať e, tento štát. V toto úsilie, pokiaľ ide o podkopávať, a, toto úsilie samozrejme začalo e, dávno predtým, ako prišlo k tomuto pokusu o prevrat, tam išlo o rôzne vydieranie, o to, že sa snažili oni zničiť e, reputáciu, povesť e, mnohých verejných činiteľov veľmi nepekným, špinavým spôsobom. A znovu, mali sme čo, s čím sme mali dočinenia. Bol to pokus o prevrat a za tým stála teroristická organizácia. Po 15. júli bolo nevyhnutné znovu postaviť na nohy celý systém, znovu reštrukturovať štát a odstrániť, úplne eradikovať vlastne tento, tieto teroristické prvky. Náš predseda vlády sa opieral o článok 21 našej ústavy, vyhlásil núdzový stav. Prirodzene, že tento núdzový stav ovplyvňuje nielen domáce záležitosti a interné záležitosti, ale aj medzinárodné e, zmluvy a dohovory, e, ktorých stranou je Turecko. A tu e, musíme spomenúť Európsky dohovor o ľudských právach, a článok 13 odsek 4, ktorý umožňuje istú derogáciu práve v takýchto núdzových situáciách, takže prišlo k tej to núdzovej situácii, išlo vlastne o tzv. stav obliehania a bolo naozaj potrebné odvolať sa na článok 15 Európskeho dohovoru o ľudských právach a spraviť krok dopredu, aby sme naozaj e, boli schopní zvládnuť všetko to, čo vlastne e, nastalo po tomto pokuse o prevrat. Toto je situácia, ktorá bude trvať do 30. novembra 2016 a e, keď sa pozrieme na to, ako to teraz vyzerá, to nie je niečo, čo by bolo celkom cudzie pre Európu, pretože máme stav núdze, ktorý e, bol vyhlásený vo Francúzsku po teroristickom útoku a máme extrémne vážnu situáciu v Turecku, ktorá pokrýva celé územie našej krajiny do niektorej e, do istej miery v podstate je to ďaleko, ďaleko vážnejšie ako to, čo sa týka takýto stav núdze vo Francúzsku. Takáto je situácia, s ktorou máme dočinenia v súčasnosti a samozrejme, že nemôžeme závodnúť na to, že boli ešte aj novšie e, teroristické e, útoky. Prišlo tam k útoku na medzinárodné letisko v Istanbule. A práve z toho dôvodu sme veľmi rýchlo vyhlásili stav núdze a e, dá sa povedať, že vlastne tento systém bol naozaj uplatnený, e, spravili sa patričné akčné kroky a snažíme sa vlastne o normálnosť. Nie je to síce celkom normálny e, beh života, ale snažíme sa o to a hlavne po tom útoku teroristickom na letisko v Ankare. Samozrejme, že takýto núdzový stav to nie je niečo, čo by sa vymykalo e, z rámca ústavy Turecka, pretože je to článok 21, ktorý to umožňuje pokiaľ ide o našu ústavu a máme tam samozrejme ešte aj derogáciu v nadväznosti na e, článok 15 e, Európskeho dohovoru o ľudských právach. A okrem toho, toto vyhlásenie e, stavu núdze prešlo normálnym postupom, to znamená, že to bolo publikované, prešlo to hlasovaním v parlamente a takisto to bolo oficiálne e, vyhlásené v Národnom úradnom vestníku. Pokiaľ ide o vyhlásenie stavu núdze, toto všetko e, prebiehalo ruka v ruke e, s procesom konsenzu, aj pokiaľ išlo o opozíciu. Opozícia bola absolútne um, Mm, na e, strane tých, ktorí e, o toto žiadali. Táto situácia bola vyriešená demokratickým spôsobom. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť, pani predsednička. Ďakujem. No, máme e, veľa otázok a e, toto sedenie musí e, skončiť o 11. E, skúsim ho predlžiť o 10-15 minút, no nemám viac času viac e, kolegov sa e, hlási o slovo a teraz to budem udelovať podľa skupiny. Keď nám ostane e, čas, tak dám viac priestoru, pretože je dôležité, aby opakoval aj zastupca ministra, pretože to zasenutie o právnom štáte Turecku bude potom neskôr a teraz dám E, slovo každej politickej skupine, ktorá sa prihlasila a potom budeme, či budeme mať priestor pre ďalších. Najprv má slovo pán Busoj. Jednu minútu. bez mikrofónu. Thank you very much. Eh, Veľmi pekne ďakujem. Prepačte, máme tlmočenie, pokiaľ ide o turečtinu, áno, 29 obava v nadväznosti na tento pokus o e, prevrat. Nebudem hovoriť o samotnom prevrate. V prvom rade máme informácie, že ľudia, ktorí boli zadržaní a uväznení po 15. júli, nemôžu mať právnikov na to, aby sa obhajovali, pretože veľmi veľa ďalších miestnych právnikov bolo zatknutých a tí, ktorí neboli zatknutí, tí boli zastrašovaní do značnej miery. Po druhé, okrem malých firiem viac ako 300 veľkých eh, eh, podnikov bolo skonfiškovaných a znárodnených a budú predaní opätovne zo strany vlády. Eh, celková hodnota je viac ako 50 miliárd dolárov týchto firiem a ako bude vlastne na toto reagovať vláda Turecka. A potom máme ďalšie spolahlivé správy z Amnesty International a z Human Rights Watch, že existuje masívny problém, pokiaľ ide o týchto zadržaných ľudí, pretože niektorí z nich vlastne skončili smrťou vo vezení. Ďakujem, pán Panseri. Eh, Krátka pripomienka, úplne kratučká otázka. Článok 15 dohovoru. Článok 15 dohovoru, tento sa uplatňuje, ale článok 15 hovorí o tom, že článok 2, 3, 4 a 7 dohovoru nebudú odstavené. A tie zabíjania a mučenie, čo tam deje, tak treba povedať, že to poukazuje na to, že to je nezlučiteľné a musíte to jednoducho obhájiť pred medzinárodným spoločenstvom. Pán Demesmacher. Ďakujem pekne, vážený pán zástupca ministra. aj pekne za vaše objasnenia. Ešte raz som si teda pozrel tie čísla po tom zmarenom prevrate, ktorý všetci odsudzujeme, aby sa to povedalo jasne. Tu čítam o 6000 zatknutých ľuďoch. Tam aj veľa vojakov medzi tými zatknutými. 8 tisíc prepustení, aj v radoch polície, aj v justícii. 700 sudcov a prokurátorov, ktorí v auguste boli vo vyšetrovacej väzbe. Viacerí zo zatknutých nemajú prístup k právnej pomoci a to súvisí s tým, že vlastne sa pod tlak dostali aj obhajcovia, sú tu správy o zneužívaní alebo zlom zaobchádzaní a Reakcia tureckých úradov sa mi preto zdá jednoducho neprimeraná. Potom tu máme takisto aj tlak a hrozby voči médiám. E, veľké množstvo novín a vysielačov bolo zatvorených, veľa novinárov bolo takisto zatknutých a tieto hrozby vlastne idú aj nad rámec hraníc Turecka. V mojej vlastnej krajine v Belgicku máme noviny Zaman van Dach, čo je belgická verzia Zamanu, a títo museli takisto sa prestať tlačiť noviny. Vy označujete hnutie Gülen za teroristickú organizáciu, to sú podľa mňa silné slova, pretože teror znamená, že sa uplatní silná sila nelegálnym spôsobom, nelegálnym spôsobom, kde vlastne trpia civilisti pod takýmito útokmi. To sú skutočne závažné slova, ktoré tu používate. Nemôže sa to vnímať ako nejaký, nejaká snaha na to, aby ste mohli jednoducho tieto čistky robiť, ktoré robíte. Ďakujem teraz pán Austričius. Ďakujem pán predseda. Po e, neúspešnom puči v júli mnohé politické strany, ako je moja LD, sme odsudili toto nezákonné konanie, a to správne, ale potom sme videli e, série zatýkaní a odvolaní z e, pozícií medzi štátnymi e, úradníkmi, okrem iných aj učitelia a profesori a ďalší, a to nie sú ojedinelé prípady, a to sú desiatky tisíc ľudí. Ako vysvetlíte, že učitelia a profesori boli mali byť zapojení podľa mm, tureckého vysvetlenia mm, do nezákonných činností štátu a do mm, akej miery bol um, uplatnený princíp primeranosti, keď sa o tom rozhodlo. Thank you very much. Ďakujem, pán Ostovičius. Pán Hadži Georgu. Κυρία Πρόεδρε, απλώς για να κάνουμε την συνεδρία πιο σύντομη. Η... Aby som bol stručný, moje otázky boli predložené písomne a potom ušetrím čas a umožním ich prečítanie. Pani Hans, ja chcem e, najprv e, zvrazniť, že to, čo e, som v rozhovore s kolegami z Tureckého parlamentu a s ďalšími zástupcami strany AK povedala, prirodzene odsudzujeme tento vojenský prevrat e, čo najostrejšie, ale primerne k tomu, čo tedy e, sa deje, e, máme obavy o to, či Turecko po tomto puči bude v stave zaručiť právny štát a to, čo pán Maker povedal, to len zvratilo. Sú veľké obavy z našej strany o tom, či je zaručený právny štát a jeden jediný problém tu chcem zdôrazniť, že medzi tými zatknutými a zatvorenými sú medzičasom e, viacero tisíc e, sudcov a prokurátorov a títo e, tiež čelia tomu, že nemajú žiadne práv na obhajobu a nie sú tam jednotlivé individuálne mm, súdne konania a organizácia e, nezávislých sudcov v Turecku je zatknutá, je e, zakazaná v Turecku a to bola jediná organizácia sudcov a teraz sa chcem pýtať, že ako sudcovia e, v tom procese, ako na ktoré pripravujete, majú byť v stave zachovať si nezávislosť pri rozhodovaní, keď sú konfrontovaní tým, že ich eh, kolegovia sudcovia prokurátori eh, za noc sa ocitnú eh, v väzení, pretože sa pokúšali príjmať nezávislé rozhodnutia a títo sudcovia, ktorí sú po väzení, sú zrazu všetci tým k tomu vystavení, že im sa podsúva obvinenie z terorizmu. Takže ako má sudca nezávisle rozhodovať e, v tejto situácii um, prenasledovia, ktorá je nasmerované proti veľkej časti tureckej justície. Dám e, slovo poslednému zastupcovi politickej skupiny, ktorý nevystúpil. Nemôže dať nikomu inému mm, slovo. Minister musí odpovedať. Ľutujem to a o chvíľu bude vypočutie o právnom státe a ľudských práv v Turecku. Tam budete môcť vystúpiť, no keď by som vám teraz dala slovo, tak potom minister nebude môcť odpovedať. Všetky skupiny vystúpili, ktoré požiadali a nakoniec má slovo pán Papadakis. Ďakujem. My Chceme pochopiť e, stanovisko tureckej vlády a problém je v pochybnostiach, ktoré existujú, čo sa týka plnenia ženevského dohovoru. Keď vláda spokojne isté medzinárodné dohovory, ako napríklad Lozonský dohovor, a keď spochybňuje medzinárodné hranice, to je veľmi e, nebezpečné. To sú nedávne udalosti v Turecku a toto e, odsudzujeme v prvom rade, že vláda spochybňuje tie medzinárodné hranice a že sú tu veľké zodpovednosti, ktoré s tým súvisia, pretože v regióne, e, ktorý je tak nestabilný, máme veľmi prachú situáciu v susedstve v Sýrii kvôli e, konaniu imperialistov z USA a všetkých tých štátov, ktoré sú majú prsty v sírskom konflikte, vrátane Turecka. Turecko teda tiež um, robili inváziu na irácké územie okrem toho. Takže keď dávame do popredia e, tieto také vážne veci, to sú veci, e, ktoré obnovujú nacionalistickú nenávisť a chcem sa vyjadriť e, k tým vyjadreniam um, zástupcu ministra k lozanskému dohovoru. To všetko vytvára veľmi živnú pôdu eh, pre nepriateľstvo budúcnosti. Takže nech sa páči. Değerli arkadaşlar, o gece 15 Temmuz... Vážení priatelia, noc 15. júla. Často sa ma pýtajú, čo som cítil. Ja som vtedy nemal žiadny strach. Pravdepodobne to bolo prvýkrát, čo som bol m, mm, priamo m, mm, vystavený možnej smrti a vtedy som nemal strach, ale som sa hambil a to z dvoch dôvodov. Poprvé, Turecko je mm, vlastne rozvinutý e, štát s silným hospodárstvom a s demokraciou. Samozrejme, sú tam nejaké kritiky, e, čo sa týka nedostatkov a slabých stránok e, tu a tam, ale v oblasti demokracie sme za posledných 15 rokov urobili obrovský pokrok a to všetci vždy uznávali. Preto som sa cítil zahambene a aj preto, že z Európy napríklad e, e, ne, nič neoznelo k týmto e, udalostiam. Po druhom, treťom týždni sa hovorilo, ale nič sa nehovorilo na tému ochrany demokracie, právneho štátu a tak ďalej. A to ma vtedy ťažko zasiahlo. A potom k zatýkaniu alebo k možnosti na právne zastupovanie. To je prirodzene právo každého. Každý, ktorý je tu nejako obvinený, má túto možnosť. Všetky právne prostriedky sú pre týchto ľudí k dispozícii a otvorené. Minulý týždeň um, bolo prijaté rozhodnutie Prosím, ktorého um, sa zriaduje apelačný, apelačné grémium, a teda odvolacie grémium. A každý, ktorý vyhlasujú, že sú porušených e, práva, tak e, majú tu byť, e, majú mať túto možnosť sa dožadovať nápravy. Ako sme povedali, um, bolo tam veľa mŕtvych a mnoho zranených e, a musíme to spracovať. Doteraz sme s takým niečím neboli konfrontovaní. A čo e, tý, s tými 241 ľuďmi, ktorí prišli o život, e, kto chránil ich práva a tých viac ako 2000 zranených, čo ich práva mene demokracie a slobody a právneho štátu, čo sa urobilo pre týchto ľudí. Ja chcem tú otázku mm, položiť naspäť. E, je teraz ľudí, ktorí sú v vyšetrovacej väzbe, proti ktorým prebieha vyšetrovanie, ale ako som povedal, všetky právne prostriedky majú otvorené a nikto im neodmieta právo na obhajcu. A všetky medzinárodné pozorovatelia sa môžu vždy presvedčiť o um, právnosti, o zákonnosti týchto konaní. Čo sa týka agentúr uh, pre ľudské právo, tieto majú chrániť to, čo treba chrániť v štáte. A odkedy prišla k moci strana AKP, vás chcem informovať, že náš štát a v tomto období strana AKP bojuje intenzívne proti mučeniu, takže čo sa týka tvrdenia o mučení, dovolte mi, že to bolo za posledných 15 rokov, čo sa e, robili úsilie, aby e, sa e, zabránilo mučeniu a zlému zaobchádzaniu ľudí. A my sme otvorení e, konať tejto veci. A čo sa týka článku 15 ECHR e tento dohovor bol podpísaný všetkými členmi Rady Európy a čo sa ukladá v článku 15 eh, eh, toho dohovoru ECHR ako výnimka, tak eh, my sa držíme tohto rozsahu, ktorý umožňuje tá výnimka. My sme nešli nad rámec tohto článku 15, takže právny štát, ústavný poriadok, civilný občianský poriadok bol zachovaný a to všetko v rámci dohovoru o ľudských právach. Len s výnimkou tých výnimiek, ale tie sú upravené už v samotnom článku 15 a akékoľvek výnimky boli predmetom skúmania Národného zhromaždenia, Tureckej republiky aj občianskej spoločnosti. Výnimočný stav 8 štátov v Európe teraz má rôzne e, formy výnimočného stavu. Turecko to nie je osamotené, to sú vynimočné stavy v rôznych otieňoch e, a v stupňoch existujú aj inde. Ten jednotlivec, e, ktorý bol za to zodpovedný, ktorý tomu velil, Ardil Uxus, to je jeden z jednotlivcov, ktorí e, zostrojili tento pokus o puč on je akademik na jednej univerzite, veľmi e, vysoké postavenie mal, postavenie zástupcu rektora na tej univerzite Ardiluxus. E, tento jednotlivec bol členom teroristickej organizácie Fethullah Gulam a on bol odvolaný z jeho akademickej pozície ako aj mnohí ďalší ktorí boli odvolení z akademickej pozície kvôli ich väzbám na tú teroristickú organizáciu Fethullah Gulen. Takže tento človek nebol osamotený, bolo tam aj ďalších e, veľa akademikov, ktorí boli odvolaní a oni sa vzdali policajným orgánom v Istambule, takže musím spomenúť, že aj tu je tento rozmer. Takže je to akademický svet, ktorý bol zapojený do tohoto pokusu puč, no musím povedať, že mnohí ľudia sa vzdali a pochopili, že ich eh, agenda nemala budúcnosť eh, pri vývoji tej situácie, no títo ľudia podporovali ten pokus o prevrat a oni to pripustili. Títo ľudia teraz sú trestne stíhaní na no, všetky zabezpeky, čo sa týka právneho zastúpenia, ochrany a tak ďalej a právnej pomoci. Všetky tieto veci sú dodržané v najvyššej miere. Čo sa týka Lozanského dohovoru a tej otázky. Prebieha teraz diskusia v Turecku o Lozanskom dohovore, že či to bol úspech e, v histórii Turecka alebo nie a či to bolo dobre pre Turecko. Toto teraz prebieha na teoretickej úrovni. No, tá diskusia o dohovor e, Lozán e, prebieha aj o dopadoch na Turecko. Toto nie je posledná skôza, posledná debata o Turecku a um, prítomnosť zástupcu ministra je improvizovaná a bola dohodnutá na poslednú chvíľu. No teraz máme vypočutie s ľuďmi, ktorí obhajú um, právny štát a slobody e, v Turecku, takže ich teraz pozývam, aby vystúpili. Ďakujem pekne, pán zástupca ministra. Vamos a proseguir, por favor. Teraz budeme pokračovať a prosím, teraz je mm, s nami predseda mm, výboru Brok a budeme sa snažiť e, umožniť, e, aby každý vystúpil, lebo mnohí ľudia predtým nemohli vystúpiť. Frau Präsidentin. Vážená pani predsednička, pán Kifloganis, dámy a páni, Teším sa, že máme dnes toto vypočutie. Ako viete, ja som z Katipíry v lete po prevrate vycestoval do Turecka a zistili sme, že je správne, že sa proti tomuto puču musíme jednoducho vyjadriť ráznejšie tento prevrat, kde išlo vlastne o vojenskú intervenciu proti demokratickej vláde, kde o puč, kde, ktorý predstavoval vlastne aj bombový útok na parlament, kde bolo jasné, že o že bez mála by tu došlo k zabitiu 150 poslancov, ak by tento útok bol pristál o pár metrov ďalej, to znamená v parlamente. A pri všetkej tej kritike, ktorú ja aj ostatní máme, pokiaľ ide vnútropolitický rozvoj, pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania sa, zmyšľania, tak je mi stále lepšie, keď máme možnosť zhovárať sa s demokraticky volenou vládou ako s vojenskou vládou. Myslím si, že je to dôležitý predpoklad. Takisto si uvedomujem, že ako výsledok tohto púču. je to, že teraz je zrejme, že tu boli viaceré štruktúry. Pred tým pučom boli tu štátne štruktúry, aj štruktúry, ktoré vlastne boli ďalšie paralelné štruktúry, ktoré podliehali inému veleniu. Bolo to dlhodobé a súvisí to aj s tým hnutím Gulen a že vlastne to viedlo k určitej neistote, ktorá viedla k situácii v Turecku, to znamená, mali sme tu tieto paralelné štruktúry, ale treba povedať, že vlastne vláda dlho spolupracovala s týmito paralelnými štruktúrami. Niekedy je situácia taká, že sa spolupracuje, aby sa dosiahlo niečo a potom príde boj o moc, že kto bude pokračovať. Na to takisto máme v dejinách paralely, ale to nie je nejaké ospravedlnenie, takže to treba takto povedať. A v istej miere v rámci tých rozhovorov, ktoré som tu mal, to bolo aj takto pripustím, že takáto spolupráca tu prebiehala, keď tu išlo o to získať zoznamy z armády, ktoré potom boli vlastne nahradené členmi hnutia Gülen a v právnom systéme to bolo úplne zjavné, takže dá sa to teda zistiť. A tretí bod, ktorý chcem povedať, to je pre mňa tiež dôležité, potrebujeme Turecko, ktoré bude na západnej strane. Spolupracujú so Západom je dôležité, aby sa neoberalo Turecko iným smerom. Je to v záujme občanov v Turecku, je to aj v našom vlastnom záujme, nielen pokiaľ ide o otázku migrácie, ale aj nad rámec tejto migračnej otázky z globálno-strategických predpokladov. Vzhľadom na to všetko, čo som spomenul, znamená, že nemôžeme byť so všetkým spokojní. A Turecko, pokiaľ ide o základ, základné práva, ľudské práva a práv, právny štát, treba takisto sa pozrieť na Turecko v celkovom kontexte. na Turecko sa musíme pozerať ako na krajinu, ktorá je kandidátskou krajinou. Krajinou, ktorá by sa chcela stať členom Európskej únie a táto krajina sa musí týchto štandardov, pokiaľ ide o právny štát, slobodu vyjadrovania sa a náboženského vyjezdania, musia sa toho držať. A viacerí z nás tu majú pocit, že v posledných mesiacoch a rokoch sa to ako keby neoberalo dopredu, ale skôr dozadu. A preto v úvodzovkách treba povedať, že jednoducho dosť napínavé, keď sa pozrieme na kapitoly 23 a 25, pretože tam by sme v rámci týchto kapitol mohli tú situáciu monitorovať ešte hĺbkovejšie, ale to je zasa iná záležitosť. Myslím si, že je dobré, že takýto hearing máme, aby sme sa otázke právneho štátu mohli venovať a preskúmať ju, aby sme sa venovali vývinu, pokiaľ ide o kapacitu alebo schopnosť pristúpiť do Európskej únie, ale aj pokiaľ ide o uhol pohľadu postupného, postupného vysporiadania sa s tým prevratom. Turecko sa ešte stále nachádza v núzovom stave a vidíme, že tu došlo k veľkým prepušťaniam z verejných postov, došlo tu k zatýkaniu a minulý týždeň som mal možnosť zhovárať sa aj s generálnym tajomníkom Rady Európy, pani Jaklan, ktorý bol v Turecku, ktorý urobil konkrétne návrhy ohľadne toho, akým spôsobom sa tá otázka právneho štátu a pomeru pomernosti, ktoré je takýto súčasťou právneho štúdu, štátu, ako sa to dá preskúmať, akým spôsobom vlastne tí, ktorí boli prepustení a dostali sa do väzenia, ako vlastne môže sa napraviť ich situácia tým napríklad, že sa im dá k dispozícii aspoň právnik, obhajca k dispozícii a tí, čo boli prepustení, aby sa preskúmalo, či môže byť znovu zamestnaní. A jednoducho to treba preskúmať aj na úrovni Rady Európy. A to, čo povedala Katy Piren mne, Turecko je ochotné sa týmto spôsobom v rámci spolupráce s Radou Európy pohnúť dopredu a takýmto spôsobom vlastne tú situáciu, ktorú máme z Turecku v súčasnosti do istej miery preveriť. Našou povinnosťou je poukazovať na to, že kvalita vývinu, pokiaľ ide o prístupový proces, vo všeobecnosti nezávisle od toho, alebo z časti nezávisle od skutočnosti, od skutočnosti, že to bol ten puč, ako sa krajina s tým vysporiada, aby sme mali krajinu, Turecko, ktorá bude právnym štátom. A teším sa na to, ako nám experti dnes vysvetlia, že kde sú určité pokroky, kde sú ešte určité nedostatky, ako sa v najbližšej dobe vlastne rozhovory s našimi tureckými partnermi budú uberať ďalej, aby sa rozumne nastolili vzťahy. Ďakujem pekne, pán predseda Brok. Neviem, či pán Kefalognes, ktorý je predsedom delegácie Európskeho parlamentu, chce vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem pánovi Brokovi a Elmar Valesianovi za umožnenie tohto spoločného zasadnutia, pokiaľ ide o otázku právneho štátu v Turecku. Spolupráca medzi parlamentnými výbormi a delegáciami je veľmi dôležitá. Napomáha najlepšiemu využitiu eh, skúseností a kombinácii skúseností. Ako, ako spoločný parlamentný výbor sa stretávame trikrát do roka s poslancami z Turecka. Bohužiaľ, vzhľadom na voľby, ktoré sa konali v polovici júna a vzhľadom na ten puč, toto stretnutie bolo oddialené až na rok 2016, ale dúfam, že vďaka ministra Sachina a pána Konkara sa nám podarí sfinalizovať program našeho zasadnutia a že sa toto zasadnutie bude konať ešte v roku 2017. Je veľmi dôležité hovoriť o téme právneho štátu v Turecku. V týchto diskusiách budeme pokračovať, dúfam, aj v Ankare. Žiadame o povolenie zo strany Európskeho parlamentu, aby sa to zasadnutie konalo tam, aby sme zdôraznili vlastne záujem Európy, pokiaľ ide o stabilizáciu Turecka. Musíme Musíme urobiť všetko preto, aby táto časť regiónu bola stabilizovaná demokratická. Myslím, že toto vlastne spomenul aj zástupca ministra, keď reagoval na otázku dohodu, pokiaľ ide o tú medzinárodnú dohodu, ktorú podpísali viaceré štáty. Podpísali ju také krajiny ako Japonsko, Japonsko Turecko, Bulharsko a ostatné. A toto je vlastne kľúčová, kľúčový základ budúcej existencie Tureckého demokratického štátu. Je to vlastne kontinuácia otomanskej ríše. Sú to viaceré záležitosti, ktoré musia viesť k ďalšej stabilite. Takisto pokiaľ ide o otázku hraníc Turecka so Sýriou a ďalšími štátmi, štatút Kirkuku a takisto aj ďalších miest, ktoré vlastne sú kľúčové pre stabilitu v tomto regióne. Takže to je dobré východisko, pokiaľ ide o hodnotenie našich diskusí v kontexte tých otázok, že čo sa v Turecku musí urobiť na to, aby sa, aby sa plnili tie podmienky, ktoré si stanovuje Európska únia. Ďakujem veľmi pekne. Mám veľký problém s časom, to znamená, požiadam všetkých o porozumenie. Sústreďme sa teda na to, aby sa mohli vyjadriť poslanci. Sme v parlamente a oni musia mať možnosť vyjadriť sa. Takže na úvod dostane slovo e, zastupca predsedu Rady Európy, zastupiteľstva tu Bruseli, pretože Rada Európy zohráva kľúčovú úlohu, ako to povedal pán Brok, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem eh, za to, že ste pozvali eh, Radu Európy na toto zasadnutie eh, v Štrasburgu. Pán Minister Turecka eh, sa vlastne práve eh, obracia na generálneho eh, tajomníka organizácia, preto ma generálny tajomník požiadal, aby som bol prítomný na tomto vypočutí a aby som vás informoval o prebiehajúcej spolupráci v nadväznosti s Tureckou na Turecko a právny štát. Tento dialog sa vlastne e, sústreduje na tri hlavné iniciatívy. Ide o pracovnú skupinu v nadväznosti na e, vykonávanie e, súdneho rozhodnutia v nadväznosti na Turecku. Potom je to, sú to proste právne záležitosti, to znamená dekret, ktorý bol vyhlásený v nadväznosti na núdzový stav a potom je tam samozrejme ešte zabraňovanie mučeniu. Samozrejme, že presadzovanie súdnych rozhodnutí, to je neformálna pracovná skupina, ktorú e, založil v 2015 roku e, generálny tajomník, e, aby sa takto spolupracovalo s ministrom spravodlivosti v Turecka. Na posledný krát sa stretla toto títo, títo predstavitelia e, v nadväznosti na článok 11 e, dohovoru. A toto bola diskusia, ktorá prebiehala v nadväznosti na veľmi širokú e, široký výklad, pokiaľ ide o terorizmus, či samotný akt terorizmu, alebo je trestný zákon, respektíve tam šlo o porušenia článku 10 a článku 11. Išlo tam o e, takmer 200 rôznych súdnych rozhodnutí, ktoré sa odvolávali na túto záležitosť. Samozrejme, že dnes e, to posudzujú aj turecké orgány. Cieľom tejto diskusie je pomôcť orgánom, vykonávať ehm, rozsudky e, súdu pre ľudské práva a súčasne e, sa snažiť zabrániť ďalším porušovaniam ľudských práv, pokiaľ ide o túto záležitosť. Ďalej sú to rôzne dekrety, ktoré prijalo Turecko po ehm, situácii po 15. júli 2016 generálny tajomník e, dostal oznámenie Turecka v nadväznosti na derogáciu, pokiaľ ide o článok 15 dohovoru. Toto e, oznámenie bolo okamžite prijaté a bolo, oz- a bolo ďalej oznámené všetkým e, zmluvným stranám tohto dohovoru. Potom turecké orgány informovali generálneho tajomníka o opatreniach, ktoré prijali a vrátane všetkých dekretov, ktoré boli vydané. My sme pracovali na týchto dekretoch v troch rozličných E, tromi rozličnými spôsobmi. V prvom rade generálny tajomník dostal tieto dekrety, ktoré nahradzujú zákon a vlastne iniciatoval, inicioval dialog. E, e, tento dialog sa konal 7. septembra, išlo o zástupcov ministerstva spravodlivosti Turecka, Druhé zasadnutie bol, sa konalo v Ankare, takisto v septembri. Tieto konzultácie pokračujú naďalej a skutočne je cieľom zabezpečiť, aby tieto opatrenia, ktoré boli prijaté v rámci e, dekretov, aby rešpektovali kritéria proporčnosti a aby skutočne e, boli v súlade e, s krajinou, ktorá dodržiava isté normy a hlavne pokiaľ ide o ľudské práva. Potom to bola tzv. Benátska komisia. Táto e, komisia, alebo Viedenská komisia, a táto komisia bola vlastne vyzvaná k tomu, aby prehodnotila e, tieto dekrety. Táto komisia pripravuje svoje stanovisko a e, bude to prijaté v decembri. Táto Viedenská komisia sa zaoberá aj otázkou, a to je pre vás informáciu, um, pozbavenia parlamentnej imunity. To znamená, že tento um, týždeň v Benátkach by malo padnúť takéto rozhodnutie a ja si myslím, že um, mu patričným spôsobom uh, venujú uh, patričné orgány v Turecku pozornosť. Pán Musmik uh, minulý týždeň 17. oktobra publikoval 7. oktobra, publikoval memorandum. Toto memorandum bolo zverejnené a sú tam vlastne názory komisie v nadväznosti na tieto dekréty a Európsky dohovor o ľudských právach. Pokiaľ ide o tieto podmienky zadržiavania ľudí v Turecku, e, výbor pre zabraňovanie e, mučenia navštívil od 29. augusta do 6. septembra Turecko. Išlo vlastne o preskúmanie podmienok e, ľudí, ktorí boli zadržaní. Táto delegácia e, v súkromí e, vykonala rozhovory s rôznymi ľuďmi, aj z policajných orgánov, aj z tých, ktorí boli uväznení. Táto správa CPT bude odovzdaná tureckým orgánom v novembri a na základe dohody s tureckými orgánmi táto správa bude potom aj publikovaná. Chcel by som e, ukončiť e, tým, že chcem povedať znovu, že prebieha v podstate ďalšia spolupráca s Tureckom, pokiaľ ide o ďalšie o otázky týkajúce sa právneho e, štátu a za tieto možnosti sme veľmi vďační, veľmi pekne ďakujeme. Teraz dávam slovo pánovi profesorovi Levenovi Kurtisovi. Je to odborník na ústavné právo a bol členom Medzinárodného e, ústavu pre ľudské práva v Turecku, profesor e, z Univerzity Medipol, ústavný právnik. Budem hovoriť po turecky, ale ak budete potrebovať nejaké ďalšie objasnenie a vysvetlenie, Samozrejme, že by som mohol prejsť aj späť do angličtiny. V prvom rade Samozrejme, že budeme hovoriť vlastne o tom období po uh, pokuse o prevrat. Tam samozrejme išlo o celú sériu keď sa pozeráme na to e, z ľudského hľadiska, to je veľmi dôležité. ,241 ľudí prišlo o život veľmi krvavým, veľmi e, nepekným spôsobom súrovým spôsobom. A v prvom rade z hľadiska právneho štátu tieto, e, títo jednotlivci a to, čo sa vlastne stalo v nadväznosti na týchto jednotlivcov a ich osud. Samozrejme, že za toto vlastne nesie zodpovednosť štát a súdne orgány vyšetrujú uh, e, tak, tieto prípady, aby sa vyhli akejkoľvek uh, a práve preto je potrebné, ako sa to vlastne všetko, vedieť, ako sa to všetko odohralo, za akých okolností, kto za to zodpovedá za čo vlastne títo ľudia zodpovedajú a tak ďalej. Toto musíme veľmi dôsledne zanalizovať, opatrne zanalizovať a špecifikovať. A znovu chcem zdôrazniť, že toto je súčasť práce, ktorú je potrebné vykonať, pokiaľ ide o krajinu, v ktorej prevláda právny štát. Samozrejme, že tieto otázky zaujímajú všetkých v Turecku a záujem verejnosti je niečo, čo je tiež dôležité, pretože naozaj sa snažíme a ľudí v podstate um, držať v uh, istej ostražitosti, aby si naozaj uvedomovali, čo sa deje. Musíme sa samozrejme pozrieť na tie rôzne postupy a na tie rôzne prostriedky, ktoré boli použité. Dosť veľa diskusí prebehlo v poslednom čase aj tak ako to spomínal správa Lužník z Rady Európy, pán Mužník. To je správa a v rámci tejto správy je niečo, čoho by som sa chcel dotknúť, pretože to má mimoriadný, dvo, e, mimoriadný význam. Pokiaľ ide o tento konkrétny proces, tí ľudia, ktorí pracujú so, spolupracujú so štátom, ktorí pracujú vo verejnom sektore, ako veľmi dobre viete, veľmi mnohí jednotlivci, mnohí štátni zamestnanci boli e, vlastne odvolaní zo svojich e, postavení Eh, v priebehu posledného dných dvoch mesiacov, dva a pol mesiaca. A to, že boli títo ľudia odvolaní, práve z tohto dôvodu eh, bolo vydaných eh, množstvo rôznych dekretov, ktoré sú sú charakteristické pre krajinu e, v demokratickom prechode alebo krajinu, ktorá smeruje k demokracii. A tam by boli charakteristickejšie. Ale podobné príklady sme videli v Polsku, e, v bývalej Juhoslovenskej republike Macedónsko. Takáto situácia, kde vlastne e, začnú platiť isté dekrety, tá je typická skôr pre také situácie, ako pre situáciu v našom prostredí, v ktorom sa pohybujeme. Samozrejme, že Išlo o súd pre ľudské práva, ktorý sa zaoberal niektorými prípadmi. E, samozrejme, že to bolo istým spôsobom skúška, ktorou prešiel náš systém. A ide o štyri základné e, zásady, ktoré je potrebné brať e, do úvahy. V prvom rade odvolávanie ľudí z občianských služieb, to znamená zo zamestnaneckého pomeru. Toto je niečo, čo e, musí byť e, zákonné, čo je vlastne zakotvené v právach a každý tento jednotlivec, ktorý je odvolaný, musí dostať dostatočné informácie v nadväznosti na dôvod, musí tam byť nejaký odôvodnené stanovisko za každým takýmto eh, aktom, za každým takýmto činom a tento jednotlivec musí dostať samozrejme aj patričné informácie. V Turecku išlo o to, že títo jednotlivci boli eh, členmi špecifickej organizácie, ale toto je potrebné samozrejme povedať celkom jasne a verejne. Ďalej právo na e, právne zastúpenie. Títo jednotlivci by mali mať e, prístup e, k právnikom. Bohužiaľ, v podstate v Turecku je veľmi veľa takých lepkavých vecí, nie len pokiaľ ide o túto konkrétnu záležitosť, to znamená o prevrat, respektíve pokus o prevrat, ale aj pokiaľ ide o záležitosti, ktoré sa týkajú minulosti, v nadväznosti na právnu pomoc ľudí z médií a z iných sektorov našej spoločnosti tí vlastne sa stali obeťami istých e, obvinení a e, neskôr v podstate sa to dostalo e, na súdy a bola im zamietnutá právna pomoc, respektíve bola právna pomoc nedostatočná. Takéto odvolacie procesy sa nerobia efektívnym spôsobom, takže jednotlivci, ktorí sa dostanú do takejto pasce, sú, čelia situácii, ktorá mm, nie je takou nezvyklou. Základné e, ľudské práva týchto jednotlivcov sú porušované a v tomto konkrétnom prípade išlo o množstvo takýchto e, štátnych zamestnancov, ktorí boli odvolaní zo svojich e, miest boli obvinení e, z toho, že e, vlastne sú členmi organizácie, ktorá bola prepojená na rôzne činnosti v nadväznosti na tento pokus o prevrat, respektíve v nadväznosti na samotný prevrat. A práve z toho dôvodu e, títo ľudia musia vlastne prejsť s tým vyšetrovaním, ktoré sa má robiť. A proti týmto jednotlivcom v priebehu právneho konania, ktoré sa E, vedie proti ním. Samozrejme, že tam je e, záležitosť prokuratúry, ktorá do toho vstupuje a ide vlastne o to, že sú dosť e, ako odčlenení od tohto systému a nemajú nejakú právnu pomoc alebo zastúpenie. A ešte ďalší bod, ktorý by som chcel zdôrazniť. Článok 15 Európskeho dohovoru o ľudských právach ten nedáva skutočne vlastne absolútne právo na derogáciu. Ja si naozaj myslím, že to je nie správna interpretácia zo strany tureckého štátu, pokiaľ ide o túto záležitosť, pretože tieto opatrenia, ktoré sa majú prijať, by mali byť proporčné a v Turecku sme videli veľmi veľa neproporčných, respektíve absolútny nedostatok proporčných proporcionality, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa urobili proti týmto jednotlivcom a aj pokiaľ ide o súdne konanie a v dôsledku toho tieto e, rozsudky e, majú naozaj e, neproporčný charakter v Turecku. Samozrejme, že v rámci článku 15 je, sú isté veci, ktoré sa dajú brať do úvahy. Všetko, čo sa má implementovať, má mať proporcionalitu. Akákoľvek derogácia by má predstavovať proporčnosť, ale toto bohužiaľ e, sa nedeje. A pokiaľ ide o neproporcionalitu, to sme videli na rôznych rozličných frontoch a toto bolo počiarknuté e, v rôznych e, častiach správy pána Mužnika z Rady Európy. A pokiaľ ide o ľudské práva, otázky ľudských práv, prirodzene Elena už hovorila o týchto aspektoch, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv. Pre nás je veľmi dôležité sa pozerať na tieto veci komplexným spôsobom. Musíme sa na to, to pozerať aj v priebehu času, pretože toto sú veci, ktoré neprebiehajú vo váku. Za posledných 11 rokov a prebehlo k istým rep- prišlo k istým reformám alebo zjavným reformám, ale či boli skutočné, konkrétne eh, reformy, Um, to je otázne v nadväznosti na um, ochranu ľudských práv. Musia to byť reformy, pokiaľ ide o štátnych zamestnancov, pokiaľ ide o štátnu správu, pokiaľ ide aj o vojenské um, zložky. A toto sa musí samozrejme potom odzrkadľovať aj na jednotlivcoch. A to je absolútne nevyhnutné pre, v týchto štruktúrach. A takisto náboženská sloboda, um, možnosť uh, naozaj uh, praktizovať náboženstvo. To je niečo, čo sa naozaj musí začať e, uplatňovať. A nakoniec nech sa stane čokoľvek, ale Turecko musí rešpektovať Pani predsedajúca e, prerušuje rečníka, hovorí, že čas nás tlačí. Absolutne je nevyhnutné, aby sa Turecko pridržiavalo, pokračuje hovorca, istých zásad Európskej únie, bez ohľadu na to, či je členom Európskej únie alebo nie je, bez ohľadu na to, či v podstate v istom bode by malo Turecko pristúpiť do EÚ. Ja si naozaj myslím, že by vlastne Turecko malo vyzerať ako dospelé pred týmito inštitúciami. Je mi veľmi ľúto, ale naozaj sme tlačení časom. Teraz pán uh, Ibrahim Fabuluke, uh, eh, nech sa páči.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 takýchto pravidiel vo viacerých oblastiach v rámci štátu na základe nejakých náboženských princípov. To znamená, ide tu o interferenciu medzi týmito dvomi domenami. To znamená, komunita, spoločenstvo vlastne zneužilo toto ustanovenie článku 24 a vláda takisto porušila vlastne alebo zneužila náboženstvo a zamiešala náboženstvo vlastne do oblasti štátnych. Takže keď sa pozrieme na reformy, ktoré sa vlastne urobili v predchádzajúcich rokoch, až po ústavné reformy, keď hovoríme o tej spolupráci medzi gulanistami a vládou, že sa to vlastne prezentovalo ako nejakú revolúciu, revolúcia ústavná na to, aby sa mohli rekonštru, rekonštruovať vyššie súdy. Tento proces, ako aj eliminácia tých prvkov, na ktoré poukázali moji kolegovia, týka sa to vlastne až systému justície, boli tu kasačné súdy a vlastne potom ako bol nahlásený nejaký problém, tak to potom bolo súdené na patričných súdoch. A tu vlastne tá kontinuita tohto procesu ide tu o na jednej strane určitú dekonstitucionalizáciu, ktorá vlastne viedla k tomu, že sa pri voľbe prezidenta povedalo, že ústava vlastne nepočítala s týmto parlamentným režimom. Takže zníženie počtu poslancov to takisto figuruje v tomto kontexte v rámci takejto, takejto miery zníženia ústavnosti. A počas tohoto štátneho prevratu tu je publikované vyhlásenie z 20. júla Ide tu o 15 článkov, kde hovorí, že sme proti týmto snahám o púč. Žiadame, aby konštitučné inštitúcie rešpektovali právny štát, ktoré sú v tomto, uznes- v tomto prehlásení spomenuté. A som rád, že môžem povedať, že tu je aj princíp 13. Prvé, prvá podmienka úspechu skúšky právneho štátu v Turecku vzhľadom na medzinárodné spoločenstvo si vyžaduje, aby legislatívna súdna moc našli koncenzus, pokiaľ ide držiavanie ústave, pokiaľ ide o Európsky dohovor o ľudských právach, ako aj všeobecné princípy práva. A to, čo sa vlastne udialo po tomto štátnom prevrate, po tej proklamácii alebo vyhlásení núdzového stavu, Bolo tu určité právne vákum. Áno, v rámci ústavného rámca treba povedať, že núdzový stav je ústavnou cestou, ústavným spôsobom, ale je skôr o tie praktiky v tomto kontexte, ktoré sa nezdajú byť ústavnými, a to z viacerých dôvodov predovšetkým pokiaľ ide o proporcionalitu. Podľa článku 120 ústavy dôvod vyhlásenia núdzového stavu je následovne zadefinovaný. Ide o porušenie právneho poriadku v štáte a násilného charakteru. Potom sa môžu uvaliť opatrenia, ktoré sú eh, takéto prísne. A ide o opatrenia, ktoré sa môžu napríklad týkať aj porušenia práva majiteľa, porušenie práva na vyjadrenie sa a porušenie pravidel alebo základov, ktoré sú stanovené takisto aj v E, Európskom dohovore o ľudských právach. Takže toto sú vlastne tie oblasti, ktoré môžu viesť k tej situácii, ktorú máme momentálne v Turecku. Napríklad tých 30 dní, tá lehota 30 dní, pokiaľ ide o vyšetrovaciu väzbu, tá, toto obdobie je príliš dlhé, to znamená, môžeme konkretizovať tieto opatrenia predovšetkým pokiaľ ide o opatrenia, ktoré môžu mať dlhodobý charakter. La fermeture euh, des hôpitaux, des écoles, etc. Mais manque du temps, je ne peux pas. Ale vzhľadom na čas, ktorý máme, nemôžem sa venovať všetkým detailom. Avšak čo môžem odporučiť je, že tu máme ústavu, ktorá, je meta, ktorá sa zmenila na základe tých reforiem, od roku 1987 a neznačí, nestačí, aby sa dodržiavala táto ústava, ak chceme normalizovať ten ústavný režim, vzhľadom na tie, na tie podmienky, ktoré momentálne máme, ústavná reforma nemôže byť riešená takým spôsobom, ako ju vidíme v rámci tých výnimočných podmienok na to, aby sa držiavali ľudské práva. Tu máme takisto aj konkrétne ustanovenia, ktoré môžu viesť k normalizácii nášho systému ústavného, takže ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán profesor. A teraz dostane slovo Emma Sinclair Webb, ktorá je riaditeľkou Human Rights Watch v Turecku, takže nech sa páči. Uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za prizvanie. Chcem rovnako ako moji kolegovia sa vyjadrili proti tomu prevratu z júla, pretože tu prišlo veľa ľudí o život a chcem povedať, že treba prešetriť, kto je zodpovedný za tieto úmrtia z toho dňa 15. a 16. júla. My sme sa zhovárali s ľuďmi z Ankary a z Istanbulu a spýtali sme sa, že čo vlastne zažili počas tej noci a skutočne sme počuli také o to, ako sa útočilo na parlament, ako vlastne sa útočilo na civilistov a niektoré z týchto svedectiev sme v tej správe, ktorú prezentujeme, eh, zosumarizovali. Avšak, odhľadnúť od toho prevratu, chcem sa sústrediť na to, čo sa deje po tom prevrate, pretože populácia v Turecku vlastne sa vtedy v tú noc postavila za demokraciu, žiadali demokraciu, ale v tom období po prevrate nedostali demokraciu ľudia, dostali skutočne e, skôr také represálie. A to vedie k tej situácii, kde bolo postihnuté 100 tisíc ľudí. Nebudem teraz hovoriť o právnych otázkach proporcionality, pretože moji kolegovia sa k tomu už vyjadrili ale zosumarizujem to. Máme tu niektoré z tých otázok, ktoré musíme čeliť v rámci toho dekretu o núdzovom stave. Ide tu o zneužívanie napríklad e, vyšetrovacej väzby, takisto odplata voči osobám, ktorí boli považovaní za gulanistov alebo boli priamo zaangažovaní v tom prevrate. Média, ktoré boli utišené, a to veľmi rýchlo, 150 vysielačov alebo médií, druhov médií boli zastavené, odňatie, dochádza to k odnímaniu vlastníctva. Týka sa to predovšetkým juhovýchodnej oblasti. A to je situácia, kde vlastne stačí niekoho iba nazvať teroristom a táto osoba vlastne bude buď prepustená z verejnej správy, alebo sa táto osoba môže potenciálne dostať až do väzenia. Takže ide tu o také neisté, neistú klímu pre mnoho ľudí a prevláda tu veľký strach a obavy a problémy, ktoré máme my, že málo ľudí chce, aby sa použili ich vlastné mená a to vedie potom k tomu, že vlastne tie dôkazné materiály, ktoré poskytujú v našich správach, nebudú dostatočne špecifické, pretože tam nie sú podložené mená. Ako sa môžu preskúmať veci, keď tu nie sú konkrétne mená? a nedá sa to potom dovysledovať. Takže to je jeden z veľkých problémov, ktorý musíme my priznať. A teraz by som sa sústredila na to, že Rada Európy má excelentné memorandum z 7. oktobra, kde je viacero vynikajúcich odporúčaní, napríklad pokiaľ ide o dekrety, pokiaľ ide o ukončenie toho núdzového stavu, alebo možnosti vyhlásenia ukončenia núdzového stavu a preskúmania e, situácie, ktorá vlastne viedla k uvaleniu alebo vyhláseniu núdzového stavu v Turecku. A teraz vlastne by som sa pozerala na tú záležitosť, ktorá sa tu spomenula, napríklad 30-dňové zadržanie na polícii, 5 bez 5-dňové zadržanie bez asistencie právnika. To jednoducho, to sú veci, ktoré uvalujú určité pochybnosti. Takýmto spôsobom vlastne sa môže nastoliť aj problém mučenia. V nedávnej minulosti tento problém bol skutočne riešený zo strany e, AKP a takéto opatrenia, ktoré vlastne menia dĺžku e, policajnej väzby, to ako keby boli dvere, ktoré otvárajú možnosti pre vrátenie sa do situácie z minulosti. A vláda by si nemala želať takúto, takýto zvrat vo vývine situácie, pretože vlastne urobili sa veľké kroky v tom smysle, aby sa mučenie zastavilo. Takže skúmame napríklad aj túto situáciu. Vyprodukovali sme, alebo budeme mať správu o pár týždňov, ktorú k tejto téme vedeme, napríklad za zaobchádzanie zo strany vojaci, ktorí boli zadržaní kvôli tomu prevratu, samozrejme, je tu hnev medzi policajnými zložkami, keď sa zistilo, že ich kolegovia boli e, účastní na tom prevrate, ale toto jednoducho musí vyriešiť vláda. Tento strach nemôže byť dominantný v rámci toho obdobia väzby. Takisto sme sa zhovárali aj s kurdskými zadržanými a sú tu viaceré dôkazy o zlom zaobchádzaní s ľudí, ako napríklad v prípade e, policajného direktorátu v Ankare. A tieto informácie chceme zverejniť, chceme e, hovoriť o týchto problémoch s vládou, pretože si uvedomujeme, že e, samozrejme ani oni nebudú chcieť pokračovať v tejto situácii, ale musia na to urobiť konkrétne kroky. Takže ešte pár vecí. CPT, správa CPT Dúfame, že vláda umožní, aby sa táto správa zverejnila. Je veľmi dôležité, aby vláda vlastne mohla využiť tie zistenia, ktoré budú publikované v tejto správe, ale rozhodne sa vláda o tom, že či sa to zverejní alebo nie v najbližšej dobe. A sme sklamaní, že speci- mimoriadný vyslanec Juan Mendes OSN pre mučenie nemal umožnené vstúpiť do Turecka na to, aby prestú- preskúmal podmienky vo väzbe, to je skutočne polutovania hodné a my očakávame, že pri najbližšej príležitosti bude tento mimoriadný vyslanec OSN môcť vstúpiť do Turecka, pravdepodobne to bude niekto už nový, ale malo by sa to udiať čo možno najskôr. Turecko momentálne nemá žiadne prevenčné opatrenia, pokiaľ ide o preskúmanie e, miest, kde sa vlastne väzba vykonáva. E, sú viaceré riešenia ad hoc návštevy do väzení, Otázka väzenia a väzby je ako keby takou čiernou dierou a vláda nemôže mať podporovať takúto situáciu. Pokiaľ ide o kriminalizácia ľudí za to, že podporovali teroristické organizácie alebo boli členmi, to je takisto stará téma, hovorili sme o tom celé roky, pokiaľ ide o PK, členstvo v PKK, kde tu došlo k podozreniam, že niekto bol členom tejto strany, teraz sa toto isté uplatňuje opätovne vo vzťahu k tej údajnej teroristickej skupine organizácia Fetula. Ešte to nebolo takto ustanovené zo strany rozsudku súdu, ale Bezpečnostná rada štátu takto nazýva. Sú ďalšie problémy, kde vlastne sa táto sieť rozhoduje veľmi naširoko a postihlo to učiteľov, postihlo to všetkých tých, ktorí do istej miery rešpektovali myšlienky tohto kazateľa, a takýto diskriminačný prístup nemôže pokračovať. Treba reagovať veľmi pozorne a dôsledne a pristupovať k otázke, kto je terorista, veľmi pozorne. Dôležité je, že či niekto bol zaangažovaný v kriminálnych skutkoch alebo ne. Momentálne sa takto nepostupuje. To znamená nedostatok kritérií, nedostatok transparentnosti To znamená, sú tu viaceré kritéria, ktoré sa uplatňujú a sú také dosť vágne. Dá sa povedať, že ak sa uplatňujú tieto kritéria, tak by sa to týkalo polovice populácie Turecka, ktorí boli s nejakým spôsobom v kontakte s gulanistami. Sú teraz zrazu všetci teroristi. Takže to je takisto problematická téma. A dúfam, že sa to čo možno najskôr zmení, aby sa začal riadny proces prešetrovania. A pokiaľ ide o sudcov a prokurátorov, ktorí sú vo vezeniach, chcela som tu prečítať všetky mená, ale treba povedať, že 34 tisíc ľudí je zadržaných podľa údajov z ministerstva, 77 tisíc ľudí vlastne sa takisto nachádza v súdnych sporoch v rámci trestného vyšetrovania. Týka sa to veľkého množstva sudcov, viac než 3 tisíc, nedostatok dôkazov, ktorý my vnímame, e, ten je veľmi zrejmy, aspoň v prípadoch, ktoré sme my preskúmali. Už nemám čas, sloboda médií, to je ďalšia otázka, už to bolo spomenutá. Ešte jedna vec, napríklad e, zničenie toho mierového procesu v východe. Tento mierový proces ponúkal východnej oblasti a Kurdom ponúkal veľkú nádej vlastne celej populácii Turecku v tom zmysle, že by sa ten konflikt dlhoročný, ktorý tam je, ukončil. A namiesto toho tá situácia v posledných mesiacoch naznačuje to, že došlo až v prípade 400 tisíc ľudí, ktorí museli opustiť svoje vlastné domovy, pretože tu došlo k potičkám v centrách miest a je to skutočne strašidelný vývoj situácie, kde sa ľudské práva takto zneužívajú zo všetkých strán zúčastnených na tomto konflikte. Takže to takisto nadnášam ako tému, ktorá možno priamo nesúvisí s tým pučom, ale niektoré z tých opatrení, ktoré v rámci vyhláseného stavu, núdzového stavu boli prijaté, viedli napríklad k zrušeniu kurdských novín, opozičných novín. To je určitý oportunizmus, pretože títo ľudia vôbec nemôžu byť považovaní za určitú súčasť toho štátneho prevratu. Ďakujem pekne a prepáčte. A nakoniec má slovo pani Simon Gabio, Gabiro, Gaborio. To je eh, členka správnej rady eh, Združenia európskych sudcov eh, za demokraciu a slobodu. A máme málo času, pretože potrebujeme, aby poslanci mohli vystúpiť a o 12.30 máme byť vonku. Bonjour. C'est un ju- Dobrý deň, ja som sudkynia. Som predsedkyňou odvolávacieho súdu, komory odvolávacích súdov v Paríži. Som z asociácie e, súdov, ktoré sa angažujú v oblasti demokracie a slobody a hovorím tu v mene platformy, v mene všetkých asociácií magistrátov európskych, ktoré máme. Je to skutočne historická skutočnosť, nikdy sme neboli takto zjednotení. A prečo? Je to bezprecedentná situácia v súčasnosti. Máme viac než 2800 sudcov nižších súdnych úradníkov, ktorí sú zadržávaní. Viac než 3300 bolo stiahnutých, prepustených, pretože pretože vlastne tento de- dekret všeobecný, ktorý viedol k prepušťaniu, tieto dekrety boli zverejnené s konkrétnymi menami v úradnom vesníku. Takže títo nižší súdni úradníci nemajú právo eh, angažovať sa vo svojej profesii. Všetok majetok bol zhabaný a potom, čo ich mená boli zverejnené, menovite v vesníku, tak vlastne nemôžu už si nájsť prácu. Ako si nájdu prácu? keď všetky e, vlastne právne profesie im už boli zakázané a boli označené, ako keby boli teroristi na takomto verejnom dokumente. Takže nie len magistráty sú ako keby mimo zákona, ale sudcovia, ako aj ostatní, môžu byť takýmto spôsobom disciplinárne alebo trestne stíhaní, ale nemajú zabezpečený férový súdny proces, kde by mali možnosť vyjadriť sa, kde jednoducho tie prvky, ktoré sa im vytýkajú, by boli s nimi prediskutované. Veď títo nižší súdni úradníci majú rovnaké práva ako ostatní. A teraz hovoriac e, v mene ich rodín, skutočnosť, že oni sú vo väzeniach, sú tu takisto aj vyššie princípy, o ktoré ide každý nižší súdny úradník je vlastne súčasťou takejto súdnej moci, ktorú on takýmto spôsobom reprezentuje povedali by ste si možno, že v 5 minútach zosumarizovať túto situáciu. Je to jednoducho nemožná misia z mojej strany, ale chcela by som predovšetkým povedať, že už viac rokov my, asociácia magistrátov v Európe, stále hovoríme, že treba dávať pozor. Právny štát v Turecku, ktorý samozrejme urobil veľké pokroky od minulosti, justícia ako taká, je dôležitá. Ale už pred pučom vlastne boli viacerí nižší súdni úradníci zatknutí, že to bola taká predzvesť a ich procesy stále trvajú a sú vo väzení už viacero mesiacov. Treba povedať, že títo nižší súdni úradníci boli pre sídlovaní, predovšetkým to boli presídlovaní k hraniciam so Sýriou, pretože tu boli obavy, že by mohla, možno mohli prijať nejaké rozhodnutia, ktoré by sa nepáčili vrchnosti, alebo možno, že by mohli postupovať proti štátu, takže progresívne tu dochádza k degradácii justičnej moci a jej nezávislosti vyšší, vyššia rada magistratúry, ktorá bola zvolená v roku 2014, bola zvolená za podmienok, ktoré boli veľmi dubiózne. Boli tu rôzne nátlaky na magistráty a bola vytvorená nová organizácia magistrátov v rámci sídla moci a to boli práve títo, ktorí vlastne takýmto spôsobom sa zhostili tejto vysoké, vysokej rady a prispievali k príjmaniu tých rozhodnutí, ktoré sú takéto pochybné, ako napríklad to odvolávanie tých nižších súdnych úradníkov na úrovni magistrátov. Takže je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že táto situácia je situáciou, ktorá nemôže, nemôže pretrvávať. A dovolím si citovať teraz Vysokého komisára pre ľudské práva. Ide tu o veľkú výzvu pre Turecko, aby preukázalo, že aj v kontexte, kde viac než 3000 nižších súdnych úradníkov bolo odvolaných a tisíc ľudí bolo zatvorených, aby turecké súdy mohli ponúknuť eh, vymožiteľnosť práva v prípade porušovania ľudských práv prípadoch, kde exekutíva svojvoľným spôsobom konala tak, ako konala, respektíve kde justícia takisto častokrát konala svojvoľne, pretože vlastne títo magistrát, títo sudcovia z magistrátov boli odvolaní zo strany svojich kolegov a teraz sú takisto stianí zo strany svojich kolegov. Treba takisto zdôrazniť, že nejde tu ani to, že boli odvolaní, skôr ako to, že im boli odňaté práva, to znamená, nemajú možnosť odvolať sa pred súdnou na súdnej úrovni a vôbec nie je isté, či ústavný súd v Turecku bude môcť, či sa budú môcť dovolať na ústavnom súde. Momentálne vidíme, že máme 20 tisíc žiadostí, ktoré boli predložené na tento súd po tom štátnom prevrate. Takže vidíte, že nejde tu o to, že, nejde tu o to, že by sme sa takýmto spôsobom chceli hromadne sťažovať. Ide tu skôr o to, že treba povedať, že justícia, súdny systém nie je nestranný, nie je nezávislý a treba robiť všetko preto, aby procesy súdne prebiehali v Turecku ferovým spôsobom. Pre mňa tieto magistráty to nie sú nejaké čísla, to nie sú iba čísla abstrakcie. Ja poznám týchto ľudí, môžem vám uviezť príklad kolega, ktorý prišiel do Francúzska minulý rok na to, aby podal svedectvo o tej situácii v Turecku, je vo vezení momentálne. Je v, je e, v cele pre 9 ľudí, ale ich tam viac než 30. Takže to vám zhruba demonstruje, preukazuje, ako tá situácia vyzerá. A to samozrejme Vieme, že tá situácia je jednoducho neudržateľná. Samozrejme nemajú prístupanie k advokátom. Naši kolegovia v Turecku nemajú možnosť právnej pomoci, buď preto, že sú zastrašovaní, alebo možno, že tí právnici opajcovia samotní sú vo väzeniach. Možno preto, že sa vyjadrili v prospech týchto e, súdnych úradníkov. To znamená, my momentálne bojujeme a robíme všetko preto, aby sme na európskej úrovni zo strany, zo strany e, obhajcov zabezpečili im právnu pomoc bez nejakej finančnej odplaty. Ale sú tu prípady, kde napríklad tí moji známi povedali, že nechcú mať nechcú mať e, právnu pomoc zo strany zahraničných advokátov, pretože to by bolo jednoducho podozrivé pre tureckú vrchnosť. Takže pijeme na alarm a pokazujeme na to, že tá situácia jednoducho nie je dobrá. Mohla by som povedať oveľa viac, ale istotne chápete, že ten čas, ktorý mám, jednoducho nie je vyvážený, nie je jednoducho adekvátny na to, čo by som mohla povedať. Pokiaľ ide Turecko, my sme všetci plakali s, s obeťami toho prevratu, ale takisto plačíme momentálne s tými, ktorí sú momentálne obeťami týchto arbitrárnych represálií. V roku 2010 Turecko spustilo veľmi dôležité reformy na to, aby turecká justícia bola skutočne nezávislá a nestranná Ústavný súd turecký takisto prijal konkrétne odvážne rozhodnutia, príkladné a sudcovia začínali byť nezávislí a ak spochybnili nejakých politikov z vysokej úrovne, tak to nie je preto, že by boli, nejak, že by robili, že by boli patrili do hnutia gulenistov. Iba preto jednoducho to urobili, pretože si plnili svoju úlohu. Aj vo Francúzsku máme také súdne rozhodnutia, ktoré idú proti vysokým politickým osobnostiam. To sa deje vo všetkých krajinách, to je normálne, to vôbec ako také nie je podozrivé. Takže my sme im dôverovali. A teraz jednoducho plačeme s nimi, pretože strácame túto dôveru a my chceme tú dôveru nájsť obnovenú. Takže ešte raz chceme nájsť dôveru v Turecko na to, aby táto krajina mala nezávislú justíciu, ktorú si táto krajina a jej ľudia zaslúžia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše slova. Ďakujem všetkým, čo vystúpili a teraz bude pokračovať e, predsedníctvo tohoto zasadnutia, čo je spoločné pán Kesalogianis bude dávať slova politickým skupinám a poslancom. My sme to predložili do 12.45, aby ste mohli klásť otázky a predsedníctvo odpovedať. Our Teraz je na čase pre našich poslancov pán Gil má slovo. Gibe, Gibe, Gžip, Gžip. Sorry, Gžip. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemal som vystúpiť pred tým predčasti nášho uh, e, skôdsky s pánom ministrom pre Európske veci, ale v terajšej chvíli, keď máme málo času, vtedy nebola to možnosť, ale myslím, že to je aktuálna otázka, pretože je veľmi dobrá správa od Rady Európy, ktorá hovorí o tom, aká je vnútorná situácia a všetci to zdôraznili. A všetci tiež zdôrazňujeme, že e, odsudzujeme e, pokus o prevrat, pretože metódy demokratického štátu nemôžu e, byť porušované a týmto pokusom prebrať a preto vzhľadom na to, tieto skutočnosti, ktoré tu boli predložené, je otázka, či a, Turecko nepotrebuje alebo by nechcelo pomoc e, e, v tom, čo všeobecne nazývame právny štát. Ako sa vrátiť do situácie, ktorá e, by bola priateľná pre všetky strany, teda z jednej strany vyriešiť vnútorné problémy, ale na druhej strane tiež získať schválenie všetkých medzinárodných orgánov, ktorých Turecko je tiež člen. A druhá otázka, že ako vy, ako panelisti, vidíte riešenie tejto situácie a to také, ktoré by viedlo k vnútornej stabilizácii aj e, porozumeniu v Turecku, pretože to je jediná cesta. Pretože všetci by chceli, aby Turecko bolo štátom, ktoré je partnerom, s ktorým sú dobré vzťahy. Myslím, že mm, to je mm, vyjadrené aj v tomto vypočutí, pretože určite vláda um, bude um, vyjadrovať e, iné názory ako tie, ktoré tu predkladajú medzinárodné organizácie, ale myslím si, že inú cestu ako výsť z tejto situácie neexistuje. Ďakujem pani Prieri má slovo. To je spravodajca Európskeho parlamentu pre vzťahy medzi EU a Tureckom. Um, Za slovo, pán predseda, budem veľmi stručná, pretože viem, že naozaj nás čas tlačí. Chcem povedať len toľko, že bezprostredne po tomto prevrate e, malo e, Turecko šancu. Videli sme samozrejme e, potrebu plurality, demo, potrebu ochrany demokracie a tak ďalej. A veľmi silná bola podpora zo strany medzinárodného spoločenstva. A bohužiaľ to, čo vidíme dva mesiace potom, je ďaleko väčšia centralizácia moci, predlžovanie núdzového stavu a 32 tisíc ľudí bolo uväznených a viac ako 100 tisíc ľudí bolo eh, uvoľnených zo svojich pracovných miest. otázka smerovaná k Rade Európy. Eh, chcete zriadiť nejaký monitorovací systém? Mnoho rečníkov zdôraznilo to, že by bolo veľmi dôležité, že aby správa CPT bola zverejnená práve z toho dôvodu, že turecká vláda tvrdí, že naozaj k nejakému mučeniu neprichádza. To by bol najlepší spôsob, ako sa zbaviť takýchto obvinení. Nie? A Takisto som ti vďačná za to, že čo si, o čom si hovorila, e, o tej situácii na juhovýchode, pretože tento týždeň sme videli znovu eskaláciu tohto procesu, pretože znovu vysoko postavených politikov AKP e, začali vraždiť, takže toto všetko eskaluje. A ešte posledná otázka, pokiaľ ide o mimovládne organizácie, ktoré sú zastúpené pri tomto stole. Aj vy vediete dialog v Turecku s tureckými e, členmi parlamentu, s tureckou vládou, ale alebo je táto platforma, to znamená platforma e- Európskeho parlamentu, jediná platforma, kde vlastne tieto mimoládne organizácie sa môžu dostať k nejakému dialogu. Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Ja som bola na misii dva mesiace pred týmto pokusom o prevrat e, za Výbor pre ľudské práva. Ja si myslím, že toto je ideálne fórum. V prvom rade prediskutovať túto záležitosť, môžeme byť priami, môžeme e, klásť otázky, môžeme to robiť veľmi transparentným spôsobom. Chcela by som sa poďakovať rôznym rečníkom, a mala som samozrejme šancu e, sa stretnúť s mnohými ľuďmi, keď som bola v Istambule e, pri príležitosti Jo, Chcem povedať, e, čo vlastne viedlo k pokusu o prevrat. Keď sme išli do Turecka, bol tam celý rad problémov, ktorým sme museli čeliť, napríklad stretnutie alebo vyhovenie istým požiadavkám, pokiaľ ide o stranu EÚ. Ide o jasnú nezrovnalosť v nadväznosti na tureckú ústavu a to, čo sa skutočne deje e, reštrikcie, e, pokiaľ ide o internet, e, viac ako 100 rôznych miest na internete bolo zablokovaných. Je to tam prenasledovanie akademických hodnostárov, potom sú tam problémy týkajúce sa súdnictva, problémy so slobodou vyjadrovania, problémy v nadväznosti na provládne e, skupiny, e, problémy týkajúce sa e, utečencov a tak ďalej. Ale práve tak máme aj mechanizmy, ktoré je bolo potrebné vytvoriť a musíme sa pozrieť aj na podmienky, e, v ktorých žijú utečenci. A teraz chcem povedať e, niekoľko slov o stave núdze, ktoré bol, ktorý bol vyhlásený. Toto sa sprepája na latinské slovo a to znamená vykonávanie alebo nevykonávanie spravodlivosti. To znamená, že vláda by mala zabezpečiť právny štát e, v danom, danej krajine. A my nie sme presvedčení o tom, že by tento núdzový stav umožňoval vláde to, že by zneužívala túto situáciu. Ľudia 15. júla vyšli do ulic, pretože Turci chceli chrániť svoju krajinu. Nesúhlasím s tým, ako to povedal zástupca tureckej vlády. Asi naozaj nemyslím, že by sme boli pomalí eh, v tom, že by sme odsúdili tento púč. A ja si naozaj myslím, že e, tie, hneď tie ďalšie dni po tomto púče sme povedali celkom jasne, že sme proti tomuto prevratu. Vyše 200 ľudí e, zahynulo e, počas tohto puču, ale myslím si, že polovička z týchto ľudí, že to boli vlastne tí ľudia, ktorí vlastne organizovali tento puč. Takže prečo vlastne e, prišlo k takémuto pokusu o prevrat? Prečo vlastne, e, aké boli dôvody, ktoré tomu viedli? Ďakujeme veľmi pekne. Pani predsedajúca, v prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým panelistom, pretože to bolo veľmi dôležité a informatívne a mohla som si vás vypočuť. Chcela by som e, citovať pani Gaboria, ktorá povedala, áno, plakali sme spolu s, Tur- s občanmi Turecka počas e, pokusu o prevrat a teraz plačeme s občanmi Turecka takisto, pokiaľ ide o tých, ktorí sú prenasledovaní a uväznení. A teraz čo budeme robiť? Boli sme dobrí, my sme naozaj preukázali e, našu zlosť, odsudili sme násilie a tak ďalej. A kritizovali sme podstatným spôsobom turecké orgány, ale neboli sme také dobrí, pokiaľ išlo o angažovanosť sa v dialógu e, zameranom na budúcnosť, pretože v konečnom dôsledku, čo chceme dosiahnuť, je podporovať Turecko, turecký ľud, nie tureckú vládu. Turecký ľud, aby sa, sme sa mohli naozaj angažovať e, v dlhodobých demokratických reformách, aby to bolo naozaj plne demokratické Turecko, vrátanie rôznych reforiem v oblasti súdnictva a v oblasti ústavy. Takže otázka znie, čo môžeme ešte urobiť. úloha Rady Európy je celkom jasná. Dúfam, že budú hovoriť nahlas, jasne a povedia nám naozaj, že čo sa deje vo väzniciach, pretože podľa môjho názoru e, sa to spája s tým, o čom hovorila pani Sinclair. Je to naozaj veľmi, veľmi uh, Ehm, <clears throat> desivé, a pretože sa obávame toho, že sa Turecko zmení. A čo teraz e, s tými ľuďmi, liberáli, ktorí nám hovoria, Európa sa k nám obracia chrbtom, pretože ona v podstate neuznala tú traumu, ktorý tento prevrat predstavoval pre celú spoločnosť. Ale pán Korkodek, tak už ste to vypovedali, tí, ktorí sú zodpovední, tí e, naozaj sa musia snažiť o spravodlivosť a ako vlastne e, rozlišovať medzi touto širokou koncepciou terorizmu a e, tými, ktorí sympatizovali s týmto hnutím, ale nemali pritom nič dočinenia so samotným prevratom. Takže ako je možné vlastne sa znovu angažovať v nadväznosti na naše, na naše budúce vzťahy? Ďakujem, pani Gomez. Budem veľmi stručná. Absolútne sa podpisujem pod to, čo tu odznelo zo strany niekoľkých eh, panelistov. Prístup do väzníc je absolútne v základne dôležitý. Turecko, ak naozaj chce, aby zostal eh, ešte nejaký rešpekt voči tejto súčasnej vláde, musí umožniť spravodajcom a misiám e, Európskeho parlamentu, aby išli do väzníc, aby sa rozprávali s väzňami, aby naozaj zistili, že aká je situácia, pokiaľ ide o mučenie a pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, ku ktorému prichádza po tomto e, pokusu e, sa oprevrať pán Anulakis. Nemáme mikrofón. Hovorili sa tu o tom, čo sa deje v Turecku a o tom, že právny štát e, je naozaj porušovaný, že sú to každodenné e, porušovania ľudských práv. Je absolútne absurdné si myslieť, že to, čo všetko začalo 15. júla, e, Samozrejme, že e, podpredseda vlády analyzoval túto situáciu a povedal, že nikto v Turecku nechcel e, diktátorstvo, že všetci sme podporovali e, vlastne demokraciu a po, v tomto období po 15. júli prišlo k takejto situácii, kde sú ochraňované ľudské práva, ale to vôbec tak nie je. Takže pred 15. júlom sme mali vlastne tento zákon, ktorý plat, zistil, pokiaľ ide o azyl v nadväznosti na právnu ochranu členov turecké, kurdského parlamentu. Tieto e, porušovania ľudských práv tie sa e, konali už aj pred 15. tým júlom. To znamená, otázka znie, čo je možné urobiť, čo e, môže urobiť Európsky parlament na to, aby chránil práva ľudí Turecka. Ako zabezpečiť, aby boli patrične rešpektované ľudské práva, aby naozaj platil právny štát v prospech e, občanov Turecka. Ďakujem veľmi pekne. Prepačte, vaše priezvisko je mimoriadne e, komplikované, tak ako to je s našimi jazykmi. Ja naozaj súhlasím s tým, že tie veci nezačali 15. júla, pretože ak sledujete politické skupiny a jednotlivých členov Európskeho parlamentu a ich vyhlásenia, počas troch rokov sme viac stále zvýšenú ne, obavy, pokiaľ ide o zhoršovanie situácie v Turecku. Ja si ne, osobne nemyslím, že by Erdogan viedol túto krajinu európskym smerom. Nie, sú isté a veľmi vážne pochybnosti, pokiaľ ide o stratégiu pána prezidenta Erdogana. Ale ako som povedal už aj predtým, plne odsudzujeme tento pokus o prevrat. Neexistuje nejaké vysvetlenie, nejaká podpora pre tie sily, ktoré boli do tohto zapojené, ale keď som už toto povedal, pozrite sa, máme vynikajúcu správu zo strany Rady Európy a komisár naozaj vykonal vynikajúcu prácu tým, že vlastne tento 10 dokument dal k dispozícii a je vlastne dostupný pre nás všetkých a tá, toto je samozrejme dokument, ktorý bude prediskutovaný aj v Turecku, aj e, experti to budú di- prediskutovávať. A sú tam samozrejme celé strany odporúčaní. Ak by sa to implementovalo, tie veci by sa mohli zmeniť k lepšiemu. A do akej miery sa to bude samozrejme považovať za praktický a, a e, pracovný a, e, dokument a, e, v Turecku, to je otázne. Prosím vás pekne, keby ste sa obmedzili na jednu minútu. Pán Mavrides. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem stručný, len jednu minútu. Začnem tým, že poviem, že tento systematické porušovanie ľudských práv štátom to bolo vždy vlastne záležitosťou, ktorá vzbudzovala obavy v Turecku. Dnes predmetom našej diskusie je Turecko a právny štát. Ja nebudem hovoriť o akademikoch, o, o, učiteľoch na školách, o novinároch. Chcem sa vlastne sústredovať len na systém súdnictva v Turecku. Ak boli tisícky ľudí uväznených, a ak sú stigmatizovaní a sú to ľudia, ktorí sú zo súdnictva, tak tá ďalšia otázka je veľmi jednoduchá z európskeho hľadiska. A my sa musíme mať tú odvahu naozaj dostať e, odpoveď na túto otázku môže byť právny štát, môže byť demokratická spoločnosť v krajine, kde nie je nejaká nezávislá súdna moc. To je veľmi jednoduché. A ja si myslím, že všetci poznáme odpoveď na túto otázku. Ďakujeme, pán Mavridis, pani Vergia. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto sa rýchlo pokúsim zareagovať. Zareagujem na to, čo povedali kolegovia ohľadne skutočnosti. A takisto som bola prekvapená, keď nám minister hovoril, že nikto zo strany Európskej únie neodsúdil tento puč. Ja si myslím, že všetci sme sa vyjadrili proti tomuto pokusu a sme prekvapení zo situácie, ktorá sa v Turecku dohráva. Viacerí sme povedali, že tu bol určitý pokrok v posledných rokoch, pokiaľ ide otázku demokracie a ľudských práv, ako to takisto povedali ostatní. Bohužiaľ, už pár rokov sa situácia zhoršuje a máme dojem, že tá snaha o puč bola určitým, určitým závdavkom, aby sa ten proces horšovania iba zhoršil a ja chcem povedať, že je to dramatické vzhľadom na vývin situácie. Chcem sa poďakovať predovšetkým našim rečníkom pani Sinclairovej, za to, že upravila našu pozornosť na paralelu toho, čo sa deje v juhovýchode Turecka, pretože si myslím, že otázka, ktorá súvisí s definíciou toho, čo je vlastne teroristickým hnutím. To je takisto dôležité, nechcem to rozvíjať, pretože predrečník to dobre povedal, ide to o kľúčovú otázku justičného systému, pokiaľ ide o to, čo sa deje na magistrátoch a málo sme hovorili o slobode vyjadrovania sa dnes do poludnia. Myslím si, že to je takisto kľúčové a obraciam sa na Radu Európy. Sú tu určite sú tu určité sú tu určité vysielače, ktoré boli vlastne zastavené na základe, toho, na základe tej správy Rady Európy. Ďakujem pekne. Ďalší rečník a potom pán López a potom na dve minúty ešte dostane minister a ešte každý z rečníkov dostane slovo. Ďakujem a ja budem rýchly. My všetci súhlasíme s tým, že e, je e, systematické e, porušovanie ľudského že neustále sa umožňuje zaručenie ľudských práv a práv na obehobu a tiež, že sa to systematicky porušuje v tomto štáte a e, my energeticky odsudzujeme pokus o štátny prevrat. Chcem pridať pár otázok. Jedna vec sú znarodenia a konfiškácie rôznych podnikov. To nie je to isté ako fyzické porušovanie, ale mne, e, tiež by som chcel e, sa pýtať na túto otázku, aké to môže mať dopad na e, súdnu situáciu a tiež e, E, podmienky vo väzeniach. A posledná otázka je, že keď čelíme tomu, čo máme pred sebou, nad rámec e, reakcie na tento puč, e, tak vidíme, že nastáva zmena um, totožnosti a povahy tureckého štátu a to porušovanie základných princípov založenia Turecka, čo porušuje právny štát. Ďakujem, pán López. Pán Ďakujem veľmi stručne. Poviem, mám jednu otázku, že čo sa deje s tureckou spravodlivosťou a justíciou. Ako je možné, že sú prenasledovaní sudcovia tak, ako sú prenasledovaní? Ako môžu vydávať e, spravodlivé e, rozsudky tí, čo ešte e, nie sú zatknutí, keď majú nad sebou ten Damoklov meč, ktorý nad ňou vysí. Ako môžu oslobodiť niekoho a vyhlásiť, že nevinný, keď je tento obvinený z sympatizovania s organizáciou XY. Takže čo sa deje? Preto si myslím, že túto obava, ktorá tu existuje vo veci mučenia a porušovania ľudských práv je pochopiteľná. Ja e, nepochybujem, že to je tak, lebo poznám Turecko a viem, ako funguje. A pravda je, že už e, grecký kráľ to povedal pred e, mnohý, mnohými rokmi. Teraz pán Salim na dve minúty. Sahin. Pán Sahin, dve minúty. Just a final remark. Öncelikle bütün arkadaşlarımıza ja chcem všetkým sa poďakovať, ktorí sa vyjadrili. My rešpektujeme všetky vyjadrenia. My sme otvorení aj voči kritiky. Ja. Şimdi e, buradan bakınca e, Takže z nášho hľadiska máme dojem, alebo ja som mal taký pocit. Evet. There is, E, şimdi buradan bakınca... E... Takže keď sa pozrieme a, a počujeme tú kritiku, ktorá bola vyjadrená, máme dojem, že sme niečo urobili zle v Turecku, keď e, sme odsudili tento pokus o prevrat, ako keby tu boli, ako keby sme obhajovali ústavný poriadok a právny štát a to mm, sa zdá, ako keby e, nikdy nenastalo mnohí boli zabití, boli mm, bomby zhodené na parlament a na hlavné mesto a tieto, toto sa stalo konkrétne, bol odpor proti tomu a teraz tento odpor sa kritizuje. Nezabudneme, že pred troma rokmi sme mali tie prípady Balios a Ergenekon v Turecku a to boli mm, prípady alebo žaloby proti paravojenskému štátu, proti jednotlivým štruktúram a počas e, týchto súdnych procesov sa postupovalo podľa riadneho zápäť, sa zistila snaha podkopávať štát. A je tu snaha obhajovať základné ľudské práva, keď sa e, snažia vyľadať tieto systémy a tieto prvky v systéme, ktoré sa snažia podkopávať. Tie rozhodnutia, ktoré boli vydané, boli vydané demokratickými procesmi, ktoré sú upravené v ústave e, krajiny a procesom, ktorý prešiel celým parlamentným systémom a to so súhlasom tureckého národného zhromaženia. Takýto je stav tých e, vyhlásení, ktoré boli vydané. Naplnenie e, jednotlivých ustanovení týchto vyhlášok rozhodnutí sa robí prostredníctvom právneho postupu a s rešpektovaním ľudských práv a zásad Rady Európy. A politici AKP nastražili autobomby pred radnice a tak ďalej. Ďakujem. Budeme pokračovať po anglicky a francúzsky. Posledné pripomienky našich rečníkov a začnú dámy. Please, I one minute. French in English or English. No. Sorry for the ladies. Ah, monsieur.